vďaka konzultačnému mechanizmu colnej únie nájdu všetky otvorené problémy nejaké riešenie. A to veľmi rýchlo. Ďakujem. E, Ďakujem a e, zajtra o 12.00 budeme o e, tejto správe hlasovať. Teraz ideme na ďalší bod programu a to je správa Ester Lange o právnych predpisoch EÚ e, pre zachovanie biodiverzity. Spravodajkyňa pani De Lange má slovo na 4 minúty. Dank u wel, voorzitter. Eh, via dit eigen initiatiefrapport luidt het Europees Parlement. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, toto je správa z vlastnej iniciatívy, ktorú predkladá Európsky parlament ako isté varovanie eh, na tému biodiverzity a tiež bohatstvo našich druhov. Hovoríme o tom, že 30 všetkých eh, oboživelníkov, 20 eh, cicavcov, ďalej motýle a sladkovodné ryby sú ohrozené eh, zánikom O tomto už hovoríme dlho. Nede tu len o otázky biológie, ide tu o otázky etiky a morálky. Musíme prečo nech, predsa nechať niečo aj pre ďalšie generácie, pre naše deti a vnúčata. Okrem toho je aj e, ekonomicky e, v našom záujme, aby sme investovali do biodiverzity, e, pretože Vďaka tomu by sme mali lepšiu vodu, mali by sme eh, menej emisie CO2 a mali by sme eh, celkovo zdravšiu prírodu. Eh, totiž to zhoršovanie biodiverzity nás stojí 50 miliard eur ročne. Už sme zlyhali dosť trpko v tomto našom úsilí, v tom, že sme sa snažili zastaviť zníženie biodiverzity pretože naše ciele sú teraz eh, o mnoho ďalej, ako boli kedykoľvek predtým. Teraz máme ciele do roku 2020 a musíme sa snažiť ich splniť. Ešte, že ide tu o politickú vôľu. Vo svojej správe hovorím o konkrétnych návrhoch, ako napríklad zastavenie problému nie v mojej vlastnej záhrade. Musíme k tomu pristupovať eh, integrovanie. Nemôžeme len odfajkovať eh, body na programe. Musíme konať konkrétne v teréne. Ide tu o otázku v oblasti rybolovu, v oblasti rozvoja vidieka, plnospodárstva, vo viacerých eh, týchto súvisiacich a prepojených oblastiach. V rámci reformy SPP eh, sú tu isté príležitosti napríklad prehodnotenie služieb, ktoré sa poskytujú, tzv. ekoslužby a tiež eh, plnospodárovi, ktorí produkujú udržateľným spôsobom. Okrem toho musíme tiež sa pozrieť na spôsoby, kde hospodársky zisk a ekológia idú ruka v ruke. Musíme tiež vytvárať viac zelených pracovných miest v Európe. Program Natura 2000 musí byť lepšie koordinovaný, musíme e, zaujať cezhraničný prístup, pretože v tomto sú ešte nedostatky. Isté, že príroda nepozná žiadne e, hranice medzi štátmi. Je potrebné priniesť väčšiu jasnosť napríklad v implementácii tohto programu Natura 2000 v členských štátoch Celkovo, pán predsedajúci, podporujeme ambiciózny návrh komisie, v ktorom eh, sa snaží zastaviť eh, zníženie biodiverzity do roku 2020. Toto je minimálna miera ambícií, ale taktiež znovu nastolenie biodiverzity eh, musí byť tiež súčasťou našich programov. Musíme sa viac sústreďovať na biodiverzitu na medzinárodnej úrovni a práve preto summit v Nagoji, tam musí Európska únia hovoriť aj veľmi jasne jedným hlasom. Domnievame sa, že je potrebné vypracovať štúdie dopadu, pretože tie sú dôležité nielen z hľadiska dopad na životné prostredie, ale tiež na sociálnu oblasť a na hospodárskú oblasť. Nie je to len e, teoretický predpoklad je to dôležité aj pre dosiahnutie jasnosti. Potrebujeme nové politické návrhy z pera komisie, napríklad a v oblasti ohrozených eh, živočišných a rastlinných druhov. Ak chceme chrániť jeden konkrétny druh, eh, môže to ohroziť iný druh. Vidíme, že červená veverička v Veľkej Británii eh, čeli hrozbe zo strany šedej veveričky. To isté sa deje aj v Limburgu. Ďalej sú to problémy, ktoré sa týkajú líšok. Musíme zachovať pôvodné druhy v ich pôvodnom mieste výskytu je potrebné podporovať spoluprácu, ktorá viedla tiež k schváleniu tejto správy v výbore. Chcem poďakovať pánovi Potočníkovi, komisárovi, ktorý tu žiaľ nemôže dnes byť, pretože je práve v New Yorku, bojuje za biodiverzitu, ale verím, že pán komisár de Gucht, ktorý si vypočul toto všetko v jeho materickom jazyku, odozdá všetky tieto informácie pánovi komisárovi Potočníkovi. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, nech sa páči v mene komisie pán de Gucht. Uh... Ďakujem, pán predsedajúci. Ctení poslanci Európskeho parlamentu. Ako vieme, pán Potočník diskutuje v OSN o Medzinárodnom roku biodiverzity. Som si istý, že chápete, prečo nemohol prísť osobne. Preto som tu ja, ktor, ktorý za komisiu ďakuje pani Delange, že pripravila takúto veľmi vhodne časo, načasovanú správu o biodiverzite a implementácii európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. Rád by som zdôraznil slovo na, dobre načasovaná správa. Európa je na politickej kryžovatke vo svojej politike biodiverzity a ochrany prírody. Komisia aj poslanci parlamentu zdieľajú hlboké obavy o mimoriadne rýchly, rýchlej strate biodiverzity, ku ktorej prispievajú ľudia. Obávame sa degradácie ekosystémov a tieto ekosystémy všetci potrebujeme pre prežitie a biodiverzita je súčasťou ekosystémov. Odkedy sme si stanovili ciele v EÚ, e, splnili sme mnoho, na čo môžeme byť pyšní. Napríklad Natura už teraz pokrýva 20 území a ochrana týchto území a morského prostredia je lepšia ako predtým. Snažíme sa zmierniť stratu biodiverzity a tempo straty biodiverzity, ale napriek všetkým týmto diskusiám e, ťažké údery hospodárskej krízy spomalili naše úsilia. Náš nový cieľ odráža veľmi vysoké ambície a snažíme sa ešte rýchlejšie zastaviť všetky zhoršovania tým, že zvyšujeme príspevok Európy k tejto ťažkej práci. Predseda komisie Barroso vo svojom prejave o stave, o stave únie vyjadril svoj záväzok dostať sľubom hovoril, že táto oblasť má veľkú dôležitosť a že sa ňou treba urgentne zaoberať. Ciele, ktoré sme si vytýčili, treba dodržať. Kľúčovým problémom je samotná povaha politiky biodiverzity ako takej. Biodiverzita je komplexná spletitá záležitosť a všetci by sme si mali vziať za svoju časť tejto ťažkej úlohy a nenechať úlohy rozdrobené, pretože potom sa pri rozdrobenom stave nedá postupovať efektívne dopredu. Treba zmeniť mnohé politiky, niektoré mali významný dopad na znižovanie straty biodiverzity a iné sa zasa revidujú. Napríklad SPP alebo spoločná politika rybolovu alebo kohezná spoločná politika. Všade sme v dôležitých kryžovatkách, kde sa naozaj môžeme rozhodnúť vydať sa tým správnym smerom, keď efektívnejšie e, budeme vynakladať naše úsilia. Bolo by chybou, keby sme sa vydali tou nesprávnou cestou a nedosiahli ciele, ktoré stanovila stratégia v roku 2020. Strata biodiverzity by mohla mať potenciálne katastrofické dôsledky pre ľudí. Mnoho sa hovorí v tomto vyhlásení o alarmujúcich trendoch straty biodiverzity v Európe aj na celom svete. Veľké tlaky, ktoré musia znášať ekosystémy, e, spôsobujú uhyn druhov a toto musíme veľmi, boj proti takýmto negatívnym javom musíme prepojiť s boju proti klima, bojom proti klimatickým zmenám, aby sme zachovali život na našej planete. Nemali by sme sa nechať odradiť veľkosťou tejto úlohy. Komisia sa pokúša nedať sa odradiť a dostať stratégii do roku 2020, ktorá má aj svoje ciele v oblasti biodiverzity. Financovanie Natura 2000 oblasti chránených území je takisto veľmi dôležitá vec, pretože Natura 2000 je krokom k väčšej biodiverzite a ochrane e, druhov. Musíme ďalej e, zrealizovať legislatívu v oblasti životného prostredia, pretože inak nesplníme stanovené ciele. Teším sa na rozpravu s poslancami Európskemu parlamentu, po ktorej pripravíme celý balíček opatrení, a na základe týchto realizácie týchto opatrení dosiahneme cieľa. Ďakujem za príspevky k rozprave, ktorú odštartovala správa pani De Lange. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán komisár, za váš príspevok. Pani Levin z výboru pre rybolov má slovo. Tak så mycket ok, tak, fru De Lange for arbetet. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja by som rada poďakovala pani Delange za prácu, ktorú odvedla na tejto práci. Som e, veľmi rada, že e, náš výbor môže podporiť stanovisko, ktoré podporuje názor, že je potrebné skoordinovať politické oblasti. 70 až 90 všetkých e, väčších druhov rýb už uhynuli v dôsledku príliš nadmerného rybolovu e, za posledné 10 ročia. Toto musíme brať vážne, pretože to oslabuje ekosystémy v e, morských oblastiach a tie práve absorbujú e, oxid uhličitý a tým sú našim ohnívkom v reťazi boja proti klimatickým zmenám. Európska únia musí byť v popredí v Nagoji na jeseň a taktiež, čo sa týka reformy spoločnej politiky rybolovu. Sme veľmi radi s kolegami v výbore pre rybolov, že vidíme, ako sa zdôraznie plánovanie morských oblastí a integrovaných politík na morných oblasti Je potrebné toto vnímať prepojenie e, tie ciele, ktoré sme si stanovili, aby sme zastavili stratu biodiverzity, musíme brať e, vážne aj v politike rybolovu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, v mene politických skupín, neskôr pán Zeber. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som zablahožila kolegyne Delange k vynikajúcej správe a tiež spravodajky spravodajkyniam ktoré spolupracovali vynikajúco. Tie čísla, fakty sú pred nami čier na bielom, sú v tejto správe aj jasné, že je potrebné uvedomiť, že máme morálny záväzok zachovať biodiverzitu, ale taktiež ekologickú a ekonomickú rovnováhu, pretože bolo by bláznivé, keby sme v budúcnosti neboli úspešní v tejto oblasti. Jeden problém tu však vidím už teraz a síce prijatie občanov. Keď hovoríme o sieti Natura 2000, eh, tak vidíme, že Síce v niektorých členských štátoch je táto iniciatíva veľmi už, e, úspešná v zriadovaní tejto siete a tiež s aplikáciou, ale v iných štátoch to nie je až také úspešné. Komisia, e, myslím si, e, by tu mala dbať o to, aby pristupovala ku všetkým rovnako, pretože mnohých občanov im to nevadí, že sa chráni biodiverzita, to chápu, ale nechápu, že v niektorých štátoch sa v niektorých E, prípadoch k tomu pri, pristupuje príliš ľahkovážne a v iných štátoch sú pravidla veľmi prísne. Bolo by potrebné zaviesť rovnaké spravodlivé pravidlá a to by aj zlepšilo možnosti prijatia tejto iniciatívy u našich občanov. Toto je zásadná podmienka, aby takáto politika bola úspešná dlhodobo. Chcem, aby komisia e, predniesla konkrétne usmernenia tak, aby boli postupy e, rovnaké vo všetkých členských štátoch. Práve vy, pán predsedajúci, poznáte E, situáciu, že sa nám často vyčíta, že európska strana nie je schopná merať e, všetky prípady rovnakým metrom. Ďakujem. Kýruš, e, Leinen, ja Ďakujem pekne. Teraz pán Leinen, dve minúty. Ja, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Nechcem teraz ukazovať prstom na žiadnu krajinu. Myslím si, že e, môžeme prstom ukazovať všetci e, sami na seba, pretože stratégia na rok 2010 nefungovala a teraz máme nové zásady a nové ciele pre nové desaťročie do roku 2020. O niekoľko týždňov e, sa uskutoční konferencia OSN o biodiverzite v Nagoji a dúfam, že tomu nebude podobným sklamaním ako konferencia OSN v Kodani. Nesmieme už pripustiť takéto zlyhanie, pri takomto významnom podujatí na medzinárodnej úrovni. Európska únia tu musí zohrávať dôležitú úlohu. Mm, myslím si, že sa musíme zasadzovať za globálny, ambiciózny program na zachovanie biodiverzity. Musíme prejaviť solidaritu aj vo financovaní týchto opatrení. A ako tu už zaznelo, Európska únia musí hovoriť jedným hlasom a nie 27 rôznymi hlasmi a jazykmi už tu zazneli čísla 50 miliárd eur straty každý rok tým, že e, sa znižujú počty druhov. E, to znamená, že rozpočet, e, pre rozpočet to znamená 0,2 finančných prostriedkov pre ochranu prírody a to je obrovský nepomer. V strednodobom finančnom plánovaní je potrebné vyčleniť o mnoho viac prostriedkov pre ochranu druhov v rámci Európskej únie. Čo sa týka solidarity Európskej únie so zvyškom sveta, tu si myslím, že potrebujeme nástroj, e, ktorý bude stimulom, ktorým budeme vyrovnávať e, tie nedostatky, ktoré, ktorým dochádza v rozvojových krajinách. Bo napríklad v dôsledku výskumov e, ochrana biodiverzity je prierezovou úlohou. E, týka sa polnohospodárstva, e, hospodárstva, ekonomiky, rybolovu, ďalej ochrany e, morí a oceánov a takto to musíme poňať. Okrem toho aj smernica o pôde týmto nadobúda úplne inú dimenziu, pretože pôda je v ochrane druhov veľmi dôležitá. Myslím si, že aj Európsky parlament sa musí zasadzovať za ochranu biodiverzity. Ešte raz blahoželám spravodajkyni. E, Ďakujem. Teraz e, pán Gerbrandy na dve minúty. voorzitter. Ook ik wil de rapporteur danken voor... E, Ďakujem, pán predseda. Ja chcem zablažovať spravodajcovi za, spravodajkyni za prácu, ktorú vykonala na tejto osobitnej správe. Uh, Východisko bolo veľmi nešťastné, um, bolo to zlyhanie v stratégie biodiverzity z roku 2000, ktorá mala zastaviť uh, stratu biodiverzity a táto nielen, že zlyhala, lebo to obrovské zlyhanie a nemohli sme ani spomaliť uh, rýchlosť vymierania druhov, ktorá prebiehala. My sme behali dookola ako kura bez uh, hlavy a nemohli sme urobiť nič, aby sme zabezpečili všetky potreby, ktoré sme potrebovali. No, boli isté úspechy v niektorých krajinách, no boli príliš malé. A pozrite sa na zoznam ohrozených druhov sú tu um, pekné vyhlásenia Európskej rady, ktorá chce to všetko vysvetliť a určite aj OSN uh, prida k tomu ďalšie pekné vyhlásenia, ale um, uh, keď to premeníme na drobné, tak uh, ľudia si umývajú ruky a keď treba rozhodovať, tak zdá sa, že rybári vyhrávajú nad zaujímami samotných rýb. A um, tu ide o zraniteľné oblasti a ide aj o zachovanie lesov, ktoré e, často ustupujú polnospodárskej a mestskej pôde. A e, vidíme, že nastáva aj e, strata HDP 14 miliard eur. A nedokážeme to zastaviť. Budúci pondelok bude mať možnosť ukázať, že to myslíme vážne a nie, nejde len o to, aby sme zriadili novú stratégiu pre ochranu biodiverzity, ale tiež spoločnú poľnohospodárskú politiku a rybolovnú politiku a obchodné dohody a všetky tieto oblasti a ďalšie mm, diktujú budúcnosť mm, našich druhov. Obraťme sa na ministrov a zabezpečme, že príjmú správne rozhodnutia. V opačnom prípade nová stratégia pre biodiverzitu ostane len papierový tiger, tak ako predchádzajúca a papierové tigre žiaľ v porovnaní s e, ozajstnými nikdy nevyhynú. Žiaľ, e, ľudia ich vyrábajú príliš veľa. Ďakujem. Teraz pán Belier na dve a pol minúty. Pani Belier. Vážený pán predseda, ctení kolegovia, tento rok je rokom bio rôznorodosti a Máme pred sebou trojakú krízu, ktorá predpokladá dôsledný prístup, aby sme sa e, dostali z ekologickej krízy, ktorá má dopady na naše hospodárstvo a sociálny model. Táto trojaká kríza, bezpečnosť potravín, klimatické zmeny a strata bio e, rôznorodosti. Mali by sme pripomenúť, že bio rozmanitosť je veľmi dôležitá a má svoju cenu zhoršuje chudobu a má veľký eh, dopad na hospodárstvo a blahobyt a kultúru. 40 svetového hospodárstva vyplýva z prírody a 60 z toho upadá. Za 40 rokov Európa stratila 30 svojej rozmanitosti. Je to 1 HDP, 50 miliard ročne a v roku 2050 e, to bude predstavovať 50 miliárd ročne. Takže dôsledky sú známe a sú uvedené v správe. A tieto opatrenia, ktoré sú uvedené v správe, samozrejme pokračujú a chceme sa poďakovať pani Delang za jej správu. Musíme prejsť od slov e, k činom a musíme e, prejsť ku konkrétnym nástrojom. Je treba, aby Európska komisia uznala, že treba konať a že rada niektoré veci ešte blokuje. Jeden hlas v e, výbore pre životné prostredie zamietol všetko financovanie v jednej dôležitej oblasti. A mm, do stavu roku 2020 neboli zahrnuté niektoré dôležité aspekty. Je treba uznať ekologický aspekt, e, musíme sa angažovať tak, aby sme zabezpečili revalorizáciu nášho ekologického kapitálu, pretože to je investícia, ktorá bude v budúcnosti podmienkom e, úspechu. Vážený pán predsedajúci, v roku 2010, v Medzinárodnom roku biodiverzity, práve v tomto roku zo všetkých ostatných rokoch sme nedosiahli naše ciele v oblasti biodiverzity a táto nám aj v Európe aj vo svete mizne. Je to mimoriadne alarmujúca situácia, pretože biologická diverzita je Božie stvorenie a poskytuje základ pre potraviny, pre suroviny, zabezpečuje stabilnú klímu. Preto je ten najvyšší čas, aby sme prestali iba hovoriť a aby sme začali konať. Konkrétne konať, hovoriť jedným hlasom. Komisia, členské štáty, parlament, Všetci musia prijať ambiciózny cieľ, métu, ktorú treba aj dosiahnuť. Musíme zastaviť stratu biodiverzity a musíme priniesť globálnu víziu, ktorá by zaručila, že by všetky aspekty boli chránené a reštaurované. Slovo má pani Ferrera na jednu minútu. Pán Ferrera. Definícia ekologickej siete, ktorá je koherentná a na európskej úrovni spojí všetky habitaty, je čímsi, je definíciou, ktorá by bola nevyhnutnou podmienkou, ale nepostačujúcou podmienkou na ochranu biodiverzity, keby sme sa správili podľa tejto definície. Nezabránili by sme úhynu druhov sú ďalšie oblasti, ktoré treba zreštaurovať, zrekonštruovať. Máme tu sieť chránených oblastí Natura 2000, ale nemáme ten správny finančný mechanizmus, aby sme vedeli dobre správovať oblasti v rámci Natura 2000. A to podkopáva efektívnosť e, týchto cieľov. Je mi ľúto, že rozpočet na rok 2010 škrtal v programe LIFE. Niekedy míňame viac na vojenské výdavky ako na ochranu druhov a biologickú rozmanitosť, myslím si, že vo všetkých re- relevantných sektorových a rezortných politikách treba tento prvok zakorporovať. Tak Európska únia môže prispieť k lepšej aj komerčnej politike. Tu je za to zodpovedná komisia. Aj v poľnohospodárskej politike sa dá veľa urobiť, aby sa zastavil a strata biodiverzity. Pani Rozbach, ďakujem pán predsedajúci, je veľmi smutné, že dnes máme na stole správu o biodiverzite, v ktorej sa hovorí, že sa musíme naozaj postarať o našu vlastnú planetu. Že postarať sa o planetu by malo byť brané za normálne, pretože sme sa doteraz o ňu dobre nestarali. Pozorujeme stratu biodiverzity, kritickú stratu. Súhlasím so spravodajkyňou, že spoločná politika rybolovu by mala takisto mať v sebe zakomponovaný prvok zachovania biodiverzity a to isté platí pre poľnohospodárskú politiku. Nemôžeme predsa pokračovať s pesticidmi tak, aby sme nimi ničili biodiverzitu, treba opäť zakorporovať tento prvok do poľnohospodárskej politiky. Zároveň musíme dosiahnuť konkurencieschopnosť na svetových trhoch, ale ochrániť naše životné prostredie. Aj priemyslové sektory, aj rybolov musia fungovať s tým, že tento prvok do seba zahrnú. Dôležitá vec je, že všetci občania musia sa vyhnúť krásnym slovám a radšej robiť každý deň obyčajné činy. Ďakujem, pán predsedajúci. Gutierrez. Pani Gutierrez. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že v roku biodiverzity sme hovorili veľa o tragédii, ktorá nastáva, ale veľmi málo o riešeniach. A ja si myslím, že spoločnosť potrebuje riešenia nové formy mm, prístupu k problému v prvom rade e, toto rozdelenie, ktoré urobila Európa e, na e, zemepisné zóny, sa musia premeniť na konkrétnu politiku, lebo tieto európske geografické zóny nie sú rovnaké a preto musíme robiť mikropolitiku, ktorá sa venuje biodiverzite, pretože biodiverzita je lokálna. To je na prvej, prvom rade a na druhom rade my platíme dotácie e, za opustenie pestovania na poľnohospodárských pôdach e, a mnohé oblasti e, nevedia, že keď budú sediť rôzne stromy, že nielen, že priťahnú vtáky, ale aj my sa práve si uvedomujeme, že strata druhov mizu spôsobuje veľkú stratu druhov u vtáctva. A chcem povedať nakoniec, že majiteľia eh, sú eh, zásadní Komisia odmietla môj pozmeňujúci návrh o účastníkoch, ale eh, keď sa staráme o mm, vtáky alebo hmyz, eh, nemá k tomu čo povedať aj eh, majiteľ toho poľa alebo toho biotypu, ktorý tam bude sadiť tie stromy. Myslím si, že treba skončiť s nanúcovaním ideologickej diktatúry v Európe, keď chceme zachovať biodiverzitu. Ďakujem. Teraz pán eh, Rodriguez na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Um, hovorí kolegyňa, že um, znie zvon na poplach a to je pravda. ale tiež eh, je tu sklamanie, um, pretože neboli dosiahnuté cieľe milénia. Pravda je, že my uh, tu hráme oveľa. Um, naše životné prostredie je také krehké, uh, že uh, ak e, to nezvratíme, tak budeme musieť všetci za to zaplatiť e, našim e, blahobytom a našim zdravím. EU je vodcom v boji proti klimatickým zmenám a to už niekoľko ročí, ale tak ako to ukazuje naše nesplnené cieľe, zdá sa, že nám chýbala voľa nielen plnenie a koordinácia, ktoré tu boli spomenuté, ale tiež rozširovanie, aby sme prekročili rámec našich obmedzených E, oblasti ochrany prírody. Biodiverzita žije a e, nemá hranice, prekračuje e, všetky štáty a musíme venovať pozornosť globálnej vôle, hlavne sa týka pôdy a pozemkov, pretože hlavne ochrana pôdy a lesov môže byť jedným z e, nových prostriedkov na ochranu biodiverzity a preto chcem vás upozorniť na odsek 70 a žiadam, aby ste odmietli druhú časť, pretože e, e, spoločná politika v oblasti ochrany pôdy musí zaručiť biodiverzitu a chyba tu politická voľa členských štátov a Európska únia e, musí e, naplňať e, všetko, čo znamená táto únia, únia v prospech ochrany pôdy. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád poďakoval pani Delange za jej správu o európskej rôznorodosti druhov, pretože Európa nedokáže zastaviť eh, túto stratu biodiverzity. Je to závažný problém, ktorý sa musíme snažiť riešiť. Pani De Lange nás k tomu vyzýva. A to je veľmi správne. Chceme podporiť komisiu v tom, aby sme zastavili stratu biodiverzity do roku 2020, ale musíme už skutočne zakročiť, pretože inak v roku 2020 sa ocitneme v rovnakej situácii ako teraz. Uvidíme, že nástroje, ktoré sme schválili, nefungujú. Musíme mať inú politiku polospodárstva, inú politiku rybolovu, potrebujeme iné štrukturálne politiky a taktiež musíme inak poňať rozvoj vidieka. O tomto všetkom sa diskutuje v po finančnom rozmere. Ja musím povedať, že súhlasíme s pani Delania a s pánom Fandalonom, ktorý e, tak vynikajúco hovorí o biodiverzite. Myslím si, že takéto slova dokážu e, presúvať hory, pretože to bude znamenať, že konečne budeme mať dosilnú politiku pre oblasť biodiverzity. Inak e, to budú iba prázdne slova. Ďakujem pekne, pán Nikolson. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto správa veľmi rozumne uznáva úlohu polospodárov v zachovaní biodiverzity a tiež o ich prispievaní k dobrým ekologickým postupom všeobecnosti. Keď hovoríme o reforme eh, SPP, jeden z zásadných argumentov, ktorý eh, sa spomína, je, že je tu zodpovednosť na strane polospodárov a tiež eh, možnosť kompenzácie za tento ich šetrný prístup k životnému prostrediu. E, ja si myslím, že musíme zmeniť náš prístup k tejto téme. Je potrebné, aby polospodári e, mali dôvod e, dodržiavať tieto ekologické pravidlá, aby nemuseli iba sa držať veľmi prísnych obmedzení. Myslím si, že prístup cukru je vhodnejší ako prístup byča. Myslím si, že návrh, ktorý zaznieva v tejto správe, je veľmi plodný. Nesúhlasíme s tými, ktorí tvrdia, že eh, potrebujeme eh, skutočne pevnú smernicu. Ja si myslím, eh, že potrebujeme pevnú smernicu, ale musíme sa sústreďovať na súčasný problém v tejto oblasti a nepochybne sa nám to podarí už v tejto súčasnej reforme. Ďakujem pekne, pani Antonesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, ja by som najskôr poďakovala eh, pani spravodajkyni eh, k jej práci. Ochrana biodiverzity, ochrana pôdy, vôd, vzduchu a tak ďalej. To je veľmi dôležité, pretože všetko súvisí s biodiverzitou. Európska komisia a členské štáty musia aktívne bojovať za to, aby sme chránili náš prírodný kapitál v prospech obyvateľstva. Musíme poskytovať nové obnoviteľné zdroje energie, ale tiež potrebujem prírodu na voľný čas, na poskytovanie energie a potrebujeme aj zdravé životné prostredie. Je potrebné vyčleniť viac finančných prostriedkov na ochranu životného prostredia, pretože e, táto oblasť nie je dostatočne zastúpená v rozpočte. Potrebujeme investície a dotácie, potrebujeme stimuly na podporu biodiverzity a taktiež musíme podporovať investície Ehm, také, ktoré podporujú biodiverzitu a nie naopak ani vo verejnom, ani v súkromnom sektore. Musíme si vymieňať aj najlepšie skúsenosti vo vyhodnocovaní projektov. Ja som za návrh správodajkyne, aby sme vyzvali komisiu, aby vypracovala správu o udržateľnosti jednotlivých projektov a rada by som ho podporila. Ehm, ďakujem pekne, pani Van Brandt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keď počujem kolegov, ktorí hovoria tu v Európskom parlamente, naozaj je tu konsenzus, čo sa týka urgentnosti, naliehavosti daného stavu, ale potom treba hovoriť o merite veci. UNEP, čo sú programy OSN, veria, že investícia do životného prostredia pomôže veci. Jedno euro, ktoré zainvestujeme, môže mať až 17-násobný návrat, návratnosť a to je obrovská hodnota, obrovská cena. Musíme to však preukázať v poľnohospodárstve, v rybolove aj v štrukturálnych fondoch. Keď hovoríme o poľnohospodárstve, za ostatných 10-15 rokov sme spozorovali napredovanie, ale ešte stále sme ďaleko od dosiahnutia vytýčených cieľov. Poľnohospodárstvo môže prispieť k podpore biodiverzity, ak je tak nastavené, to nie je len otázka života, je to otázka praktických nástrojov, rezortných nástrojov a to sú výzvy, ktorým čeli Európska únia. Ďakujem. Pán Vojčechovský má slovo na jednu minútu. Ak to nie je, tak pani Fraga, STVS na minútu a pol. Je tu? Nevidím pani Fragu STVS. Pani Karvajo, minúta a pol. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dôležitosť tejto správy odráža potrebu zintenzívniť úsilia zachovania biodiverzity. Na úrovni EÚ treba dosiahnuť ciele a zastaviť stratu biodiverzity. Tieto ciele, ktoré sme mali nastavené do roku 2010, sme nesplnili a biodiverzita sa nám stráca kompromitujeme vlastnú budúcnosť. Má to priamy dopad na hospodárstvo. Natura 2010 a legislatíva, ktorá je s ňou spojená, vytvorila dôležitý príspevok k cieľom zastavenia straty biodiverzity, ale členské štáty musia pripísať vyššiu dôležitosť Nature 2000 a podobným krokom. Treba lepšie zaintegrovať otázku rôznitosti, rôznorodosti druhov do poľnohospodárstva, regionálnej politiky, turistiky, regionálneho rozvoja a rybolovu. Je tiež nevyhnutné zvýšiť rozpočet na vedecký výskum, na inovácie v oblasti životného prostredia a biologickej rozmanitosti, aby sme dokázali dostať týmto výzvam. Je naliehavé stanoviť ústredný cieľ do roku 2020, ktorý by mal byť sformulovaný tak, aby sme zastavili stratu biodiverzity aj v EÚ, aj na celom svete. Ďakujem za slovo. Teraz prejdeme k spontánnej časti rozpravy. Najskôr pán Kelly na jednu minútu. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Pieseň hovorí, že všetci Božie tvory sú na svete. Niektoré spievajú vysokým hlasom, niektorým nízkym a niektoré využívajú iné časti svojho tela. Nemôžeme dopustiť, aby niektorá Božia bytosť vyhnula Dokonca homo sapiens je istý živočíšny druh. Je čas, aby sme sa naozaj pozreli rozumne na celú túto otázku. No, súhlasím s pani Delange a ostatnými predrečníkmi, že čas naozaj dozrel. Hospodárske argumenty sú nevyvrátiteľné. 50, na 50 miliard vyčíslená strata na GDP vďaka strate biodiverzity sa ešte zvýši o ďalšie bilióny, ak to nezastavíme. Potrebujeme dve veci. Súhlasím s eh, Nikolsonom, že farmári a rybári eh, nemôžu zaplatiť všetku cenu. Ide to aj o vzdelanie a o mladých ľudí, ktorí na to všetko doplatia. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Sonik má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Zhromaždenie OSN sa rozhodlo, že ciele, ktoré boli vytýčené v roku 2010 a ktoré sa týkajú biodiverzity, sú veľmi dôležité. Myslím si, že by sme už dávno mali viesť celosvetovú kampaň, ktorá by upriamila pozornosť na ochranu biodiverzity. Ale podľa Eurobarometra, podľa prieskumov z minulého roku, 8 Európanov vie presne, čo to je biodiverzita, ostatní nevedia. Preto by sme mali naozaj e, robiť osvetu a nemali by sme sa veľmi píšiť úspechmi v oblasti biodiverzity, pretože sa nám nedarí zastaviť jej úbytok. Vytvorili sme e, dni dedičstva a za, zatiaľ sa zameriavame na architektonické dedictvo. Možno by komisia mala zaviesť dni dedictva do oblasti biodiverzity. Vyhlásiť takéto dni. Konferencia v Nagoji bude čoskoro a Európska únia by tam mala prezentovať jasné stanovisko k ochrane rôznorodosti druhov do roku 2030. Či už pôjde o jasné nastavenie financovania alebo o konkrétne spoločné kroky. Ďakujem za slovo. Pani Klás, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Musíme e, udržateľne a zodpovedne zaobchádzať najväčším darom prírody. Prírody tu vidíme tiež e, správne zaobchádzanie s našimi prírodnými zdrojmi. Ochrana biodiverzity a um, prosperujúce hospodárstvo si neprotirečia. Práve naopak, napríklad v Nemecku to vidíme v tom, že e, tie prírodné oblasti, ktoré sa nevyužívajú, e, neprispievajú nejak hospodárskému rastu. sú tiež prírodné zdroje a prírodné druhy, ktoré žijú voľne bez nejakého e, usmernenia. To nejakým spôsobom nenarúša život iných živočišných druhov. Je potrebné dbať o biodiverzitu a je potrebné poskytovať stimuly polospodárom, ktorí sa v tomto smere angažujú. E, to sa nám môže podariť tým, že budeme mať dobre fungujúcu spoločnú polospodárskú politiku, pretože legislatívne pravidlá e, už naznačujú takýto pozitívny vývoj. E, iné oblasti ešte potrebné prehodnotiť. Musím skonštatovať, že nie vo všetkých členských štátoch sú rovnakým spôsobom implementované legislatívne pravidlá. Je potrebné zjednodušiť zjednodušiť e, a zjednotniť e, tieto postupy, e, pokiaľ ide o ochranu pôdy, tu členské štáty môžu začať okamžite, nemusia čakať na smernicu z Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Tabačty na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja som veľmi vďačný pani Delange, pretože mi teraz dáva možnosť sformulovať svoje myšlienky. Za posledné roky e, sa na mňa obrátilo mnoho polospodárov e, z Maďarska, aby žiadali o príplatky z Európskej únie, pretože dotácie e, pre oblasť polnospodárstva a biodiverzita sú totižto v protiklade. Na jednej strane financujeme tie činnosti, ktoré narušujú, narúšajú životný priestor vtákov a tu e, sa v maďarčine hovorí na margo takéhoto postupu, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá. E, čo sa týka revízie Natúry 2000 a e, revízie spoločnej prosporskej politiky a pri schvaľovaní nových smerníc o vode je potrebné mať neustále na pamäti biodiverzitu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán, pani Plam. Domnule președinte, domnule comisar... Un... Pekne, pán predsedajúci, vážny pán komisár. E, táto správa je veľmi dôležitá. Chcem poďakovať spravodajkyni a zablahoželať k tejto správe. Rada by som niečo povedala k kľúčovým nástrojom na ochranu zdrojov v prírode. Sieť Natura 2000 e, znamená 18 E, celkového územia v Rumunsku je to 17,89 Komisia odhaduje, že náklady na spravovanie siete Natura 2000 predstavujú zhruba 6 miliard eur každoročne. To je um, vlastne ciele, ktoré by sme mohli dosiahnuť. Ak chceme skutočne zachovať a chrániť biodiverzitu, tak komisia by mala vyčleniť aj prostriedky na ochranu prírodných zdrojov e, v novom programe od roku 2014. A to už teraz. Okrem toho potrebujeme opätovné prehodnotenie súčasných finančných programov, ak skutočne chceme, aby sa nám podarilo do roku 2010 e, zastaviť stratu biologických zdrojov. Pani Metera na jednu minútu. Matera. la conservazione delle... Vážená Vážená pani spravodajkynia, vážený pán predsedajúci, zachovanie biodiverzity je dôležitou a aktuálnou témou. Žiaľ, mnohí ľudia ju podceňujú. Mnohí občania 27 eh, členských štátov skutočne nechápu, aké riziko predstavuje strata biodiverzity, ani nechápu, aké to bude mať dopad na životné prostredie, na klímu a na hospodárstvo našich štátov. Ja, si, ja som si istá, že je na nás, aby sme prispôsobili legislatívu. E, v tomto zmysle musíme nájsť vhodné zdroje financovania na ochranu biodiverzity v Európe. Okrem toho e, musíme uľahčiť e, prístup na miestnej úrovni k tým projektom, ktoré sú v siete live, o ktorých hovorila pani Antonesku, ktoré sú zamerané na zachovanie suchozemských a morských miest života pre živočišné druhy. Členské štáty musia harmonizovať svoje zásahy do tohto prostredia. Je potrebné však konať na lokálnej úrovni, pretože zachovanie biodiverzity musí byť hlavným kritériom. Máme na svojich pleciach zodpovednosť a musíme vyslať veľmi jasný signál, aby sme zlepšili naše životy, ale tiež životy ďalších generácií. Ďakujem. Pán Nikolesku na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád e, zazvonil na poplach v súvislosti s touto správou, pretože je tu veľmi znepokojujúca situácia, e, pretože niektoré štúdie dokazujú, že v Čiernom mori e, dochádza k obrovskému úhynu rýb. To spôsobuje prítok potokov do e, tohto mora, pretože sú tam obrovské množstva e, fosforu a dusíka. E, štúdie dokazujú, že o 30 rokov v Čiernom mori už zrejme nebudú žiadne ryby práve v dôsledku tohto znečistenia. Domnievam sa, že je potrebné venovať sa tomu prioritne a preto chcem oceniť základ tejto správy a budeme potvorovať aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Pán Vojčekovský na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Rád by som zablahoželal pani Delange k vynikajúcej správe. Rozpráva k biodiverzite je mimoriadne dôležitá, ale myslím si, že nám tu niečo chýba. Neuvedomujeme si, že ide aj o geneticky modifikované organizmy GMO. Je to obrovské ohrozenie biodiverzity v Európe. V Európe ešte nemáme toľko plodín, ktoré sú geneticky modifikovanými organizmami, ale sme pod neustalým tlakom, aby sme zasadili nové a nové. Podľa mňa to je veľmi nebezpečná vízia poľnohospodárstva a naozaj môže ohroziť rozmanitosť druhov. Ak sa naozaj toto stane a väčšina plodín, ktoré budú zasadené na poliach, budú geneticky modifikované, podľa mňa zaplatíme obrovskú cenu stratou biodiverzity. Podľa mňa Európska únia by sa mala brániť pred takýmto vývojom. A politicky, pokiaľ viem, stanovisko jednotlivých politických strán je také, že nie je vôbec možné na celoeurópskom základe zakázať GMO. Myslím si, že nesmieme poskytovať európske subvencie na vývoj GMO. Nemali by byť podporované európskymi peniazmi. Ďakujem pekne za slovo. Slovo má pani Wiertmann. Vážené kolegyne a kolegovia, biodiverzita sa týka na všetkých a jednotné smernici sú nevyhnutné, aby sme riešili problémy e, ničenia našich ekosystémov a e, stratu biologickej rozmanitosti ja sa pripájam k tým požiadavkám, aby komisia a členské štáty um, pripravili štruktúry rozhodovania a naplňania um, predpisov a to v mnohých ohľadoch uh, musia tieto zlepšiť. Ďakujem. Slovo má pán Rossi. Ste tu, pán Rossi? Ďakujem, vážení kolegovia. Biodiverzita um, predstavuje meritko rozmanitosti, ktoré existujú v biosféri a to v dôsledku uh, procesu evolúcie a uh, tento mechanizmus uh, už tisíc rokov umožňuje prispôsobať život na rôzne um, podmienky na Zemi. A musí to byť naďalej tak, aby um, Zem mohla byť stále hostiteľkou života v budúcnosti. Ale nielen to, ale takisto sme svetkami eh, vývoja a eh, tieto druhy sa musia eh, prispôsobovať na nové podmienky, aby mohli vznikať nové druhy. Zakonie biologické rozmanitosti musí byť e, bezvýhradným cieľom, pretože je to univerzálne dejstvo, ktoré e, nám ponúka rôzne e, výhody nám ľuďom, ako napríklad zachovanie klimatické rovnováhy aj lokálne, aj globálne a takisto aj zdroj štúdia, ktoré nám umožňuje získať nové vedomosti, ktoré nám umožňujú chápať analogickým biologickým mechanizmom, takisto využívanie flóry a fauny na lekárske účely a jej zachovanie približovanie eh, cieľom EÚ eh, v eh, roku 2010. Pán komisár chce reagovať, nech sa páči. Let me first try to answer a couple of... Ďakujem, pán predseda. Najprv sa pokúsim zareagovať na niektoré záverečné pripomienky. V prvom rade k všeobecným pravidlám pre biodiverzitu Komisia spolupracuje s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vypracovaní usmernení pre tento sektor, napríklad e, pre e, veternú energiu, vody a e, riečišťa a spolupracujeme tiež, snažíme sa nájsť aj prepojenie so systémom Natura 2000. Nová stratégia pre biodiverzitu sa bude zameriavať na posilnenie integrácie a s kľúčovými európskymi politikami, ktoré majú vplyv na biodiverzitu, napríklad e, polnohospodárstvo, e, rybolov a vidiecký rozvoj. A e, cieľom je vytvoriť dosiahnutelné a špecifické ciele do roku 2020. Tieto budú formulované v novej stratégii, ktorú predstaví Európska komisia. K ochrane pôdy návrh komisie na rámcovú smernicu je zablokovaný a vidíme e, to ako hlavný nedostatok v našej politike e, riadenia zdrojov. Čiže v tejto oblasti máme podobné obavy ako vy o zhoršovanie stavu a kvality pôdy a o ekologické dopady a môžeme vás ubezpečiť, že sa snažíme dosiahnuť na rade v tejto oblasti pokrok. No a na záver eh, by som chcel povedať, že je veľmi príjemné vidieť, že komisia s eh, poslancami parlamentu majú rovnaký názor na naliehavosť všetkých týchto záležitostí týkajúcich sa straty biodiverzity a posilňovania ekologických služieb eh, ekosystémov. No a my za svoju stranu môžeme povedať, že chceme hm, vykonať všetko, čo bude potrebné na dosiahnutie cieľov e, EÚ do roku 2010 v tejto oblasti. My jednoducho nemôžeme v roku 2020 e, čeliť občanom, vediac, že sme nevyčerpali všetky možnosti na zabránenie straty biodiverzity v Európe. A ja by som len chcel uzavrieť tento svoj príhovor sloganom e, pre rok biodiverzity, ktorý sa koná vlastne tento rok. V tomto sme všetci spolu a len spolu budeme schopní zabrániť e, masovému vymieraniu a e, pomôcť životu v plnom rozkvete na tejto planete. No a e, Pán Potočník je kompetentným komisárom, ale ako iste všetci viete, je momentálne v New Yorku na veľkej konferencii, konkrétne k tejto téme, takže preto ho zastupujem ja. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať eh, kolegom za príspevok zo všetkých možných eh, strán a ja si myslím, že E, toto, toto všetko poukazuje na to, že sa táto téma dostáva do popredia a dúfame, že pán komisár sa pustí do vykonávania stratégie. Tá stratégia podľa nás by mala e, jasne naznačiť, že medzi členskými štátmi existuje ešte stále veľké rozdiely. Mainstreaming k polnospodárskej politike, čo vlastne tieto dva, dva pojmy e, ako súvisia. Toto je sektor, ktorý spravuje viac ako 50 krajiny a preto e, musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri riešení e, tejto výzvy. Takisto boli spomenuté e, rybolov a lesné hospodárstvo. No a tento mainstreaming, teda pútanie pozornosti, ten súvisí aj s finančnou podporou alebo s financiami. No a Eh, nie je dôležité, odkiaľ presne tie peniaze idú, ale je veľmi dôležité vynakladať tie prostriedky efektívne. A tu je potrebné zabiť eh, dve muchy jednou eh, ranou, teda jedným finančným nákladom dosiahnuť niekoľko cieľov. V budúcnosti však budeme musieť zabíjať viac než len dve muchy jednou ranou, no a ciele politiky v tejto oblasti e, budú musieť nadvezovať na ciele v iných oblastiach. Čiže hľadáme situácie, kde vyhrajú všetky strany. Toto je veľmi dôležité. E, k tomu medzinárodnému prístupu a E, k e, možnostiam napredovania. V Nagoji sa o tomto hovorilo a ja si myslím, že e, tu existujú možnosti, ale je veľmi dôležité, aby napríklad v oblasti ochrany pôdy v Európe existoval jednotný prístup. Toto je veľmi dôležité, pretože pôda v celej Európe to nie je nejaká jednotná entita, sú to mnohé rôznorodé oblasti a ja vítam príspevky ostatných kolegov my chápame samozrejme, že e, na severe, e, v severských krajinách je politika ochrany pôdy úplne iná než na, na Iberskom polostrove. Takže mne sa e, zdá veľmi nebezpečné zjednocovať tu nejak politiku. A ďalej, pán predseda, sme hovorili o zasahovaní vlády, o úlohách vlády a financovaní vlády, ale nehovorili sme o, sociálnej spor- o, o sociálne zodpovednom podnikaní. A toto je veľmi dôležité v tejto diskusii, pretože až keď spotrebiteľ bude ochotný zaplatiť spravodlivú spravodlivú cenu za, e, za ekologické a trvalo udržateľné produkty, tak len vtedy dosiahneme v tejto diskusii pokrok. You, Ďakujem veľmi pekne pani De Lange. Týmto sme uzavreli tento bod. Ja chcem poďakovať všetkým rečníkom, aj tým e, ostatným, ktorí neboli na zozname. E, hlasovanie bude zajtra. Ďalej máme na programe